nielen v Bavorsku, ale aj v Nemecku, sú 4 až 6 krát vyššie než to, čo sa naozaj dozvieme. Možno by ste mohli ukázať ďalší obrázok a tam by som mohol vysvetliť, o čo ide. Dobre, výborne. E, je to dosť malé, neviem, či to vidíte, ale vidíte tu, možno aj nie, neviem, poviem vám Máme tu mnoho údajových poličiek, informácie, ktoré chce policia vzít, kedy a kde sa niečo stalo, ale poukázať by som chcel na to, že používame rôzne údaje len k oblasti domáceho násilia. To tu zapisujeme a preto my to chápeme ako osobitné zadanie pre políciu, nielen v oblasti e, trestného stíhania, ale aj v prevencii a prevencia domáceho násilia je niečo, to neviem celkom dobre zodpovedať. Môžem hovoriť len za Bavorsko, pretože v každej spolkovej krajine Nemecka je vlastná polícia, ktorá aj dnes v súčasnosti má vlastné spracovanie údajov, to je prekvapujúce pre dnešnú dobu, Takže toto sú údaje z Bavorska a tie nezodpovedajú situácii v iných spolkových krajinách a nemáme na spolkovej úrovni jednotný systém zbierania údajov a prezentácie. Takže ja hovorím len o Bavorsku. Domáce násilie spracúvame v našej policii cez vlastné špecializované pracovisko, ktoré sa zameriava na domáce násilie. To znamená, všetky vždy sme privolávaní a bez ohľadu na to, či ide o ehm, sexuálne násilie alebo iné násilie, neviem, sledovanie alebo iný trestný čin, ktorý spada do toho, sme privolávaní a my v domácom násilí chápeme násilie medzi partnermi, medzi životnými partnermi, bez ohľadu na to, či sú zosúbašení alebo nie sú zosúbašení, či sú registrovaní, alebo len tak spolu žijú. A okrem toho, a pre nás je to veľmi dôležité, E, vzťahuje sa to aj na násilie e, pri ukončených partnerstvách, ktoré jedna zo strán nechápe ako, a neakceptuje ako ukončené. Napríklad pri stalkingu, pri sledovaní, prenasledovaní, to je veľmi častý jav a my sa intenzívne zapájame do toho. Takže sú to títo pracovníci, ktorí spracúvajú na jednej strane tieto údaje a na druhej strane je tu moje pracovisko, ktoré poskytuje poradenstvo obetiam, nielen už po spáchaných trestných činoch, deliktoch, ale aj pred. Je to veľmi dôležitá oblasť, robím na tom už 14 rokov v niektorých krajinách sa možno komisia ešte bude musieť vyzbrojiť trpezlivosťou. My sme veľmi skoro začali vytvárať takéto poradenské pracoviská spolupráci s mimovládkami, aby sme takto zmobilizovali, keď sme takto zmobilizovali všetky ženy v nichove. To je pohyb, hnutie, ktoré nevznikne zo dňa na deň. A niekedy je to spájanie svetov rôznych galaxií, ale snažíme sa definovať spoločný cieľ, aby každý mohol využiť to, čo vie, to, čo má, a aby sme dosiahli spoločný cieľ. Toto je tá práca, ktorú robím už 14 rokov a vždy som mal to veľké šťastie, že moji nadriadení chápali, o čo ide a mali pri, e, potrebnú trpezlivosť, lebo tieto veci nejdú zo dňa na deň. Je to vývoj, naozaj musíme si nájsť cestu k sebe a od seba sa učiť a potom môžeme pracovať cieľene spoločným jazykom a vplývať na obete alebo potenciálne obete. Takže tu zachytávame veľký, e, veľkú škálu údajov. Čo s tým robíme? Toto sú údaje za Bavorsko z minulého roku. Mali sme približne 20 tisíc prípadov, nahlásených prípadov domáceho násilia. To je to, čo sa dostalo naozaj k polícii. Ja nie, musela policia urobiť výjazd, lebo susedia sa stiažovali, alebo deti zavolali, žiaľ, aj to sa stáva. Alebo to ide cez poradenské služby a tí sa obratia na policiu alebo poukážu obete na policiu a potom my konáme ako vidíte, toto číslo je v posledných piatich rokoch relatívne stabilné. Žiaľ, ja spravil som jednu chybu pri zlom rozdelení, som urobil veľkú chybu. Nie je to len 3849, to sú muži, tam to majú byť muži, tam som sa pomýlil spomil, čiže v Bavorsku máme väčšie násilie na ženách a nie na mužoch, ako som to tu opačne napísal. Týchto 20 mužov, ktorých tu vidíte, nie sú len trestné činy, kde e, žena bije muža, ale to sú aj tie prípady, kde dochádza k vzájomným úrážkam, napádaniu. Sexuálne delikty sú tu nie zachytené, to znamená, že muži nie sú pri domácom násilí obeťami sexuálneho násilia. Asi 4 mužov sú ale obeťami jednostranného násilia v domácnosti a tam aj asi polovica má aj ten, tú ingredienciu sexuálneho aktu. Čiže tieto čísla treba e, nebrať len ako číslo, treba ich diferencovať. Okrem toho veľmi zaujímavý je počet detí, ktoré zažívajú domáce násilie. A ako viete, veda potvrdila, že potom deti sú naozaj trpia týmto násilím a sú poškodené, traumatizované a preto naša polícia si kladie za prvoradú úlohu chrániť deti, ktoré sú v domácnosti a ktoré boli prítomné toho vypuknutia násilia. Venujeme sa deťom, aby to spracovali a my hlásime každý prípad, kde boli deti pri prípade násilia na Úrad pre ochranu mládiže, aby sa venovali týmto deťom, aby ich sprevádzali. Je to teda tá úradná cesta. Nie je to cesta cez mimovládky, je to skutočne štátne zariadenie alebo obecné zariadenie a štát sa venuje týmto deťom a poskytuje im pomoc a podporu. Potom je tu ešte ďalšia oblasť, ktorú sledujeme a to je stalking, prenasledovanie. V Bavorsku sme mali 1260 prípadov a väčšina týchto prípadov potvrdzuje to, čo som už povedal. To sa týka domáceho násilia. To sú všetko e, člen, e, teda trestné činy, násilné trestné činy, a aj v Nemecku, v Bavorsku upozorňujeme na to. V roku 2007 sa dostal do našeho trestného zákona paragraf o stalkingu a ukázalo sa, že tento trestný čin prenasledovania stalkingu naozaj existuje a že to bolo potrebné. Je to veľmi rozšírený trestný čin a pretože obeď sa necíti dobre, má diskomfort, bojí sa ísť z domu Takže je to čin, ktorý ovplyvňuje kvalitu života a bola, kedy bolo odsúdenie za tento trestný čin veľmi nízke. Prvýkrát v roku 2016, 9 rokov po prijati tohto zákona, sa nám podarilo tak zmeniť formulácie, že E, sme našli spôsob, ako potrestať týchto ľudí tým, že sme správne sformulovali podstatu tohto trestného činu. Je to naozaj výsledok aj spolupráce polície s zákonodarcami a podarilo sa nám to úspešne zmeniť. Museli sme mať niekoľko konzultácií samozrejme aby sme dosiahli zmenu v opise tohto trestného činu. Senzibilizácia, o tom hovorila, že aj moja predrečnička, je podľa nás veľmi dôležitá aj v rámci policie. Nie stačí, že sa mení len obyvateľstvo v svojom postoji, ale aj v rámci policie musíme citlivejšie postupovať a pracovať my informujeme našich kolegov o javoch domáceho násilia. Áno, už viem, že pre, dlho rozprávam. Jednoducho, takmer som na konci a veľmi rád odpoviem na vaše otázky a chcem len vyzvať, aby ste nepolavili v svojom ťažení proti násiliu na ženách Treba sa venovať nielen domácemu násiliu, ale všeobecne násiliu na ženách. A nebojte sa začať skromne, vždy treba nejako začať. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Maria Sterk, eh, policajný zbor Belgicko, prosím. Eh, Dobré ráno každému tu v miestnosti. Volám sa Maria Dester, pracujem vo federálnej polícii a zodpovedám v Belgicku za riešenie sexuálneho násilia v rámci našej celoštátnej stratégie bezpečnosti. Zbieranie údajov a štatistík je naozaj veľmi dôležité v tomto kontexte Veľmi stručne naznačím, ako vyzerá náš právny rámec. To znamená, že my máme e, zákon o gender mainstreamingu z roku 2007. To najdôležitejšie pre nás z tohto zákona je, že sa musia členiť štatistiky podľa pohlavia. Máme ďalej dohovor z Istanbulu z roku 2011, v júni 2000, v júni 2016 sme ho um, uh, ratifikovali, prijali. Trvalo to dlho, ale podarilo sa. A z tohto dohovoru vyplýva záväzok, povinnosť periodicky zbierať údaje, aby sme Istanbulskú Istanbulský konven- do- istambulský dohovor dostali do vnútro- ra- vnútroštátneho e, systému. Vytvorili sme akčné plány pre jednotlivé pohlavia, pre mužov a ženy na obdobie 2015-2019. Tam sú uvedené ciele, e, máme rozčlenené kvalitatívne a kvantitatívne údaje, ktoré tam musia byť k dispozícii, potom sa to člení ďalej podľa rodu a veku. Rodové štatistiky musia existovať pre všetky formy násilia, či už v rodine sexuálne násilie alebo stalking. Ďalej máme federálny plán pre rodový mainstreaming, tam je to veľmi dôležité pre policiu z toho pohľadu, že to musí byť prispôsobené e, k tejto, musíme mať celoštátnej e, databáze údajov. My máme takúto celoštátnu databázu, databanku, kde sa ešte e, vkladajú zatiaľ niektoré štatistiky, ale máme takýto plán, a ten musí byť tiež členený podľa e, typu násilia a veku a rodu obeti. Potom máme e, rámcový dokument o integrálnej bezpečnosti. To je vlastne taký e, multidisciplinárny rámec alebo politika, kde vláda hovorí o tom, ako pristupovať k bezpečnosti a tam sa hovorí, že optimálna registrácia a členenie policajných štatistík a e, súdov musí byť robená podľa, ro, podľa pohlavia. E, potom máme celoštátny plán bezpečnosti, národný plán bezpečnosti má v sebe aj špecifickú položku fyzická integrita, nedotknutelnosť oboty. Tam sa hovorí napríklad o vnútrorodinnom násilí, boji proti nemu a v tomto rámci napríklad naša zložka, naša služba pripravuje správu o zlepšení štatistických údajov pre násilie v rodine. Podľa špecifickej rodovej analýzy um, porovnávame tu vývoj za predchádzajúce roky napríklad a z toho vychádzame. Národný plán bezpečnosti má v sebe viac ako len štatistiky, ale tak ako hovorili aj nemeckí a francúzski kolegovia, uh, vidíme veľký rozdiel aj v Belgicku medzi tými naozajstnými číslami, ktoré máme, to znamená ochotou obetí, najmä ženských obetí, podať trestné oznámenie. Tieto, e, netýka sa to len žien, ale to je predsa len najväčšia kategória, čiže vidíme tu to sú tie pevné údaje a vidíme tu ten veľký rozdiel medzi tými, ktorí to robia alebo sa to zamr- zamlčiava. Vidíme to aj v tom počte odsúdení. Takže v našom pláne bezpečnosti máme opatrenia, akcie na to, aby sme zvýšili ochotu obetí podať trestné oznámenie. Napríklad v Belgicku chceme urobiť v jednotlivých provinciách referenčné centrum pre Ehm, sexuálne útoky, kde by bol takýto multidisciplinárny prístup, kde by obete mali psychosociálne, lekárske alebo aj policajné poradenstvo, alebo by boli umiestnené do osobitných zariadení, aby sme zvýšili túto ochotu podať trestné oznámenie. Potom sa tu aj hovoríme, hovorí aj o ďalšom vzdelávaní policajtov a o tom, že by sa mohli zaoberať tým, že by sa vytvorili kvalitatívne procesy a tým by sa zlepšila šanca na odsúdenie. Minulý rok sme mali e, takéto tri e, príručky pre jednotlivé policajné zložky, ktoré a pripravovali sme pre nich vzdelávanie pre tisícky policajtov a sudcov, magistrátnych sudcov, aby boli pripravení aj na túto problematiku. Naše zbieranie údajov na policajnej úrovni vychádza zo zdrojov, z, zo štatistiky trestnej činnosti. To je tá všeobecná banka, e, dat, ba, databáza údajov. Tam prichádzajú údaje z miestnych policajných zložiek, ako aj z federálnych zložiek, tam 12 tisíc pracovníkov. Je to automatický tok a aj zápisníc výpovedí, ktoré sa spísali pri policajnom procese. A tieto zápisnice, tak ako to už povedal kolega z Nemecka, tam sú rôzne okienká, rôzne riadky a zapisujú sa tam rôzne informácie píše sa tam podozrivý, dátum narodenia, e, pohlavie a tak ďalej a tak ďalej. Tam sa uvádzajú teda tieto údaje pachateľa, obete a mm, ďalšie položky. A to je ten zdroj, z ktorého sa dozvieme, či ide o násilie v domácnosti, v rodine alebo mimo rodiny. Tie, tie okienka, a ich údaje. Medzi máme fakty a podozrenie a takto to ide do Národnej databanky. Teda tá skutočnosť, ten fakt, tam nemáme automatické prepojenie medzi obeťou a Národnou databankou. V novom zákone to tak bude. Nový zákon nadobudol e, platnosť v roku 2014, ale máme ešte technické obmedzenia, ktoré musíme riešiť v národnej databáze. Na tom sa ešte pracuje a všetky tieto údaje o obetiach sa tam potom dostanú v rámci vyšetrovania vnútrorodinného násilia, násilia v domácnostiach, tak tam máme vývoj štatistiky a tam to ide všetko teraz rovno do systému USLP. Všetky tieto výpovede, zápisnice idú automaticky a je to rozdelené aj na údaje o obetiach, takže takto získavame globálnejší obraz. Ešte by som chcela povedať na záver, že v Belgicku máme aj pracovnú skupinu pre rodovú štatistiku. Všetky orgány štátnej správy, aj policia sa na tom zúčastňujú, tak aby sme mohli implementovať istambulský dohovor. Ďakujem vám veľmi pekne. E ďakujem za tieto vyjadrenia. Teraz bude nasledovať rozprava, ale ešte tu nemáme posledného rečníka, preto navrhujem, aby sme teraz dali slovo pani Teres Murphy a potom by sme mohli spustiť diskusiu. Takže pani Teres Murphy, prosím, máte slovo. Good morning, everyone. Dobrý deň, ďakujem pekne, pán predseda. Ja volám sa Teres Murphy a som vedúca operácií a sekcie o rodovej rovnosti. Neviem, či je vám známy náš inštitút a akú prácu vykonáva. Zaoberáme sa celou sériou vecí a dnes vám odprezentujem našu súčasnú aktivitu v oblasti boja proti násiliu na ženách a to, čo poskytujeme potom ako aj výstup eh, komisii. Ako vidíte, je veľa povinností členských štátoch, pokiaľ ide o zber informácií a tvorbu správ ohľadom násilia páchaného na ženách. Jedna z vecí, ktorá ešte nie je úplne tablovaná, je istambulský dohovor. Pracujeme na tom. Veľmi pozorne som počúvala vystúpenia predchádzajúcich dvoch rečníkov e, z policie a naozaj e, bol zaujímavé počúvať, aké výzvy, akým výzvom čelia bežnej práci, pokiaľ ide o zber údajov a pokiaľ ide o riešenie násilia páchaného na ženách, lebo je to mimoriadne náročná práca. A ako povedal nemecký e, predstaviteľ policie, v Bavorsku, v samotnom Nemecku, je viacero policajných zložiek. Ak si to ešte vynásobíte 28 počet členských štátov, viete si, viete si predstaviť rozsah toho, tej výzvy, ktorý je pred e, našou inštitúciou, pokiaľ ide o snahu harmonizovať zber údajov za členské štáty, tak aby sme mali bliž, e, lepšie, spolahlivejšie informácie, pokiaľ ide o násilie páchané na ženách. Za posledné 4 roky sme teda na tom pracovali veľmi e, obozretne. Začali sme samozrejme od počiatku a snažili sme sa zosúľadiť terminológiu a právny rámec, ktorý existuje v tých 28 e, členských štátoch, nad rámec smernice o právach obetí v čase, kedy vstupovala do platnosti, uvedomili sme si, ako ťažká je táto činnosť, pretože ak máte e, také niečo, ako je smernica o práva obetí a takisto za chvíľočku aj istambulský dohovor, ktorý dáva isté povinnosti členským štátom, tak je troška neférové povedať, že toto je vaša štruktúra pre vykazovanie a teraz sa do toho pustíte. Keď sú zbierané údaje v rámci členského štáta, štátu historicky na základe toho, čo sú oni ochotné vykazovať pre vlastné potreby, a pre tie systémy vykazovania, ktoré boli vyvinuté. Takže oni zozbierajú údaje pre svoje vlastné štatistické údaje, pre vlastné systémy výkazov a je to veľmi osobitné, konkrétne. A teraz od nich požadujeme zmenu. To je veľký skok pomerne a AIGA zohráva veľmi významnú úlohu ako inštitút v spolupráci s členskými štátmi v snahe harmonizovať to, čo je zozbierované, v akej frekvencii a čo je najdôležitejšie, ako sa to nazýva a to je najdôležitejšia vec. Výzvy sú pomerne rozsiahle, ako som už povedala, a veľmi úzko spolupracujeme s Eurostatom, so systémom medzinárodnej klasifikácie trestných činov, lebo v mnohých členských štátoch doposiaľ niektoré trestné činy domáceho násilia neboli klasifikované ako trestné činy. To, čo sme my klasifikovali ako trestný čin, u nich to tak nebolo v ich, ich trestných poriadkoch. Takže nič to nebolo merané, nič sa nestalo, lebo to nebol trestný čin, ako to je možné potom počítať. E, za posledné roky sme preto e, išli cestou harmonizácie terminológie a snažím sa ozrejmiť, ako to, budeme, ako to je nazývané teda v členských štátoch jednotlivých. Snažíme sa potom tieto termíny zoskupiť a, a pod takým dážnikom, tak povedať, všeobecným tohto, tejto terminológie alebo tohto zozbieraných údajov sme povedali, že toto je ten termín, a to, čo sa niekde definuje ako toto, inde ako troška iná, s iným otienkom, tak sme to nakoniec zosúladili, dali sme to dohromady a potom sme sa dopracovali k definíciám násilia, znásilňovania. E, chystáme sa e, navštíviť všetkých 28 členských štátov a chcela by som vás vyzvať, ak ste e, nejakým spôsobom zapojení do boja, alebo teda do monitorovania násilia páchaného na ženách v rámci vašich členských štátov, skúste sa ubezpečiť, že budete súčasťou takýchto konzultácií E, prvé takéto stretnutie konzultačné sa udialo dnes, som tu preto, na miesto Gity, na Malte. Potom ideme na Cyprus a Grécko následne. A my spolupracujeme s členským štátom, mimovládnym sektorom, políciou, súdnictvom. Snažíme sa e, získať politickú podporu a všetkých, e, všetci sa stretávame sa teda v jednej miestnosti a kladíme si otázku, čo zozbieravate čo monitorujete, ako to nazývate, keď sa odpichneme od tej smernice o právach obetí potenciálne od toho istambulského dohovoru, tak sa pýtame tých účastníkov, čo robíte, čo chcete robiť, kde sa chcete ocitnúť o 50 rokov a potom posudzujeme tú medzeru medzi tým želaným stavom, medzi tým, čo teraz je. Viem, že je to obrovské, ale každopádne je príjemné si to objasniť na úrovni členského štátu, pozrieme sa na tú medzeru a potom zadefinujeme kroky, ktoré treba prijať na to, aby ten nedostatok bol zaplátaný, čiže minimálne tri indikátory, Ehm, zabíjanie, zabitie žien, alebo femicída a potom e, znásilnenie a partnerské násilie. E, chceme mať takéto indikátory pre celú Európu, niekde musíme začať. E, sexuálne obťažovanie alebo prenasledovanie stalking sme nezahrnuli zatiaľ, pretože nepoznajú ich systémy všetkých 28 členských krajín. Pričom tie ostatné tri menované trestné činy sú už známe na všetkých, vo všetkých členských štátoch a už je tam istá báza údajov. Na začiatku bude taký zoznam odporúčaní pre každý členský štát, ktorý bude na mieru šitý. Tento zoznam budú vedieť, čo majú spraviť, to je taký akože zoznam úloh. Bude to zverejnené na konci roka, dúfam. A potom taká syntetická správa pre Európsku úniu ako celok. A takýmto spôsobom aj EIG dúfa, že nielen, že si spraví obraz o tom, čo sa deje, ale že dokáže podporiť aj členské štáty, čo je tá chýbajúca časť, tak aby mohli oni naplňať svoje povinnosti. Úzko spolupracujeme aj s Eurostatom a myslím si, že toto je práve tá dôležitá časť čo naozaj potrebujeme viac ako čokoľvek iné, pretože my robíme tú technickú časť, potrebujeme politickú podporu. Je potrebné, aby eh, poslanci parlamentov, Európskeho parlamentu a teda tých členských štátov, aby oslovili ministrov vnútra, ministrov spravodlivosti, kdokoľvek je zodpovedný za zber údajov, aby teda podporili činnosť a prácu inštitútu EIGE, aby podporili takéto konzultačné schôdze, aby nielenže zabezpečili účasť, ale aby to posunuli ďalej. A na čo to budeme potom používať? E, samozrejme, budú tu prijaté odporúčania v konečnom dôsledku, ale ako zrejme viete, EIG má aj index rodovej rovnosti a je tam 6 takých domén oblasti v rámci indexu a sú tam dve také satelitné pridružené domény. jedno z nich je násilie. Bolo to prázdne, až pokiaľ z prieskumu organizácie FRA nevzýšli veľmi zaujímavé údaje v roku 2013. Snažíme sa teda vypracovať taký referenčný rámec, aby sme vedeli stanoviť index eh, násilia páchaného na ženách na európskej úrovni. A to je veľmi ťažká vec. Keď sa tak nad tým zamyslíte, my teda použijeme zlepšený systém zberu administratívnych údajov. Pozrieme sa na údaje z prieskumu FRA a Eurobarometru a pokúsime sa to zaintegrovať do toho indexu rodovej rovnosti, kde je isté skóre pridadené každému štátu a uvidíme, aký dopad to potom bude mať na e, úrovne násilia, ako to koreluje spolu. Sú isté štatistické záležitosti, ktoré sa k tomu viažu, problémy. Snažíme sa ich e, vyriešiť, ale to je teda cieľom. E, sme si dobre vedomi toho, že administratívne údaje samo, sami o sebe neposkytujú správnu, vernú reflexiu rozsahu rozhodného násilia v rámci spoločnosti nie. Je to len indikátor e, spolu s príkazmi, na ochrannými príkazmi európskymi a takisto s údajmi z prieskumov. A je to robené tak rozmanito v mnohých členských štátoch, že je ťažké ich harmonizovať. A to je e, ďalší, ďalší krok, e, do ktorého sa pustí EIG. Bude sa snažiť zapracovať dve, tri štandardné otázky do preferenčných prieskumov pre každý členský štát a tak potom získať taký holistickejší obraz. Vidím, že už som na konci príledného času. Ďakujem. No, my sme teda na takejto ceste. EIG sa snaží e, pracovať, angažovať s jednotlivými členskými štátmi. Sme si akutne vedomi víziev, ktoré majú jednotlivé členské štáty, tie treba prekonať a viem, že spoločne sa nám to podarí, ale naozaj potrebujeme vašu podporu. A ak máte akékoľvek otázky, pokiaľ ide o činnosť EIG, tak táto prezentácia je k dispozícii veľa aj na webovej stránke, pokiaľ ide o e, to, na čo sa sústreduje táto štúdia a tie administratívne údaje. Ďakujem pekne. Ďakujem za všetky vyjadrenia. Takže 20 minút teraz budeme mať vyhradených na rozpravu a diskusiu otázky a odpovede. Ja by som sa teraz pýtal, kto sa chce vyjadriť. A dal by som slovo pánu Erikovi Martánovi. Euh, euh, euh, ďakujem pekne. Chcel by som sa vrátiť k prezentáciám policajtov. Najskôr sa poďakovať samozrejme za ich prácu. Jedna z takých aktuálnych vecí v súčasnosti. Viem, že sa policajné zložky teraz výrazne sústredujú aj na otázku boja proti terorizmu. Chcela by som, chcel by som sa spýtať, či podľa vás to odobralo istú mieru pozornosti e, z toho násilia na ženách. Máte pocit, že ste boli oslabení v tejto oblasti z dôvodu presunu povedzme, pozornosti na tieto otázky boja proti terorizmu, napríklad vo Francúzsku? policaj, policajné zložky v rámci kontroly nejakých štvrtí, alebo tak to už sme dlho nemali predtým. Teraz je to posilnené. Možno, keby neboli takto vyťažení, tak by potom dávali viacej pozornosti obetiam takéhoto násilia. Vy ste poskytli nejaké čísla, ktoré máte k dispozícii, kde sú pokryté rôzne typy násilia. Ja sa chcem spýtať, končí to pri tom? alebo robíte ešte nejaký follow-up. Kontrolujete to a overujete si nejaké prípady opätovnej trestnej činnosti alebo opakované nejaké recidívy. Alebo či naďalej zabezpečujete aj monitorovanie a dohľad nad eh, násilne, násilnou osobou alebo osobou, ktorá pácha násilie je samozrejme fajn, e, že zastavíte nejakú takúto činnosť alebo trestnú, ale treba sa obezpečiť, že to znova nezačne. Máte informácie v tomto ohľade? Takže najskôr otázky a potom odpovede. Ja by som takisto položil jednu otázku, kým ešte to budeme komentovať, chcem povedať, že e, treba nielen e, definovať e, násilie, ale takisto aj potom, aký bude ďalší trestnoprávny postup. To má dôležitosť pre zber údajov. A takisto je potrebné posilniť mechanizmy ochrany žien, obetí. No a je potrebné takisto zamerať sa na všeobecné sociálne a hospodárske podmienky v konkrétnej spoločnosti. To takisto prispieva k boju proti násiliu na ženách. My sme tu hovorili o mladých, o efektívnej sexuálnej výchove na školách od útleho veku. A tam by mal byť vždy zahrnutý rešpekt pre druhého, ale aj pre seba samého. Treba bojovať proti tomu, aby sa násilie neinterpretovalo e, ako niečo banálne. Treba bojovať proti e, individualizmu. A zdá sa, že preklad do Nemčiny nefunguje a už funguje. E, občas sa vyskytne technický problém. Takže boj proti individualizmu takisto je dôležitý ale mám otázku, ktorá sa mi zdá byť e, priliehavá e, v kontexte, keď e, určité formy násilia sú vlastne legitimizované v niektorých krajinách dokonca. Boli právne priateľné, napríklad pornografia a prostitúcia. Ako tieto formy násilia zapadajú do kontextu istambulského dohovoru? ako členské štáty môžu žiť s týmto rozporom, ak zároveň ratifikujú o dohovor proti násiliu na ženách a zároveň vlastne legitimizujú prostredníctvom právnych predpisov v podstate násilie, eh, na úrovni e, e, práce a sexuálnych e, preferencií. Ja som sa jednoducho túto otázku musel spýtať. No a chcem sa ešte spýtať, či sa niekto ďalší chce vyjadriť. Áno. Pani Koraca Thank you very much and, uh... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za veľmi dobré prezentácie. Moja otázka sa týka koordinácie, pretože samozrejme, ako vieme, aj v rámci našej správy o tom hovoríme, chceme zabezpečiť najúčinnejší spôsob zberu údajov, štatistických údajov a zabezpečiť e, úspory z e, rozsahu medzi jednotlivými inštitúciami. A preto si kladiem otázku, čo robí komisia. Súvisí to aj s tým, čo povedala priateľka z EIG. Samozrejme je tu Eurostat, je tu komisia, e, je DEFRA, EIGA. A je dôležité, aby tie zdroje únie, pretože hovoríme o agentúrach Európskej únie, a teda ich zdrojoch, aby boli čo najlepšie využité. Aký priestor tu vidíte na lepšiu koordináciu tejto mimoriadne dôležitej práce, ktorú realizujú všetky agentúry? Ďakujem. Áno, áno. Ďalší príspevok, veľmi stručne, prosím. Euh, Áno, veľmi stručne. E, nadviažem na to, čo bolo teraz spomenuté ako podnet. V istých európskych krajinách neuvažujú napríklad e, ľudia, že zradia taký, zriadia one-stop shop, miesto, kde to všetko vybavia, ako napríklad aj v Argentíne, kde bohužiaľ rodovo podmienené násilie je veľmi rozšírené ale majú takýto systém one-stop shop, miesto, kde to všetko vyriešia, taký, takáto služba pre ženy, ktoré sa stanú obeťami násilia. Eh, je tam follow-up, je tam podpora, ktorá je poskytovaná práve takýmto jedným miestom. Nie je niečo podobné uvažované aj tu? Eh, Bohužiaľ máme časové obmedzenia, takže navrhujem, aby eh, sa teraz vyjadrili rečníci na tieto otázky, ktoré boli vznesené v tom istom poradí, v akom hovorili a prosím veľmi stručne dve, tri vety. Dva, tri minúty, pardon. Alors, puisqu'une question a été posée par rapport à la France, euh... Otázka, ktorá bola položená práve v súvislosti s Francúzskom, musím povedať, že očerpávanie policajnej kapacity, nakoľko dochádza k e, riešeniu veci tých protiteroristické opatrenia, ale my sme pod, po, poskytovali podporu ženám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia alebo takéhoto násilia, tak aby e, sa s ich prípadmi zaobchádzalo patričným spôsobom. Takisto, aby bol zapojený aj, aj prokurátor v prípadoch e, vážnych obvinení a vážnych prípadoch, či existuje to. A samozrejme, tie veci nie sú patrične pokryté kapacitne v súčasnosti. A ja naozaj dúfam, že sa situácia zlepší pokiaľ ide o recidívu, nejaké opakované trestné činy, tak e, áno, e, my riešime e, tieto veci, takéto opakované trestné činy. Vo Francúzsku máme o tom aj štatistiky. Sú skupiny, ktoré sú zriadované vo Francúzsku a ktorých cieľom je vlastne zabezpečiť kontakt s mužmi, ktoré ktorí sú zodpovední za takéto trestné činy, tak aby si uvedomili závažnosť e, toho ich e, činu a aby e, zabezpečili nápravu. Nevravím, že vždy to úspeje, ale každopádne sú takéto prostriedky k dispozícii, čiže zohľadňujeme to, zohľadňujeme aj tento jav recidívy, pokiaľ ide o vyjadrenia týchto dvoch policajtov, ktorí sú zastúpení problém, ktorý máme vo Francúzsku, a ja predpokladám, že podobné je to v Belgicku aj v Nemecku, tie štatistiky nezohľadňujú e, obete, skôr sa zaoberajú tými páchateľmi a to sa týka viacerých ministerstiev, ktoré sú do toho zapojené a snažíme sa to zmeniť tak, aby sme mali nakoniec štatistický software, ktorý bude zohľadňovať aj stránku obete, a to by potom bolo k dispozícii pre ministerstvo spravodlivosti, ako aj pre ministerstvo vnútra. Sú teda štatistické služby, ktoré by potom spolupracovali v rámci týchto dvoch ministerstiev, spravodlivosť vnútra, spravodlivosť a vnútro. Ja vám nebudem hovoriť tie konkrétne štatistiky, mám štatistiky, ktoré sa týkajú všeobecne násilia. Ja som poskytla štatistiky, ktoré sa týkajú sexuálne násilia, ktoré máme Mali sme asi 2000 prípadov domáceho násilia, ktoré boli zaznamenané vo Francúzsku eh, za posledný rok a 88% išlo o obeď ženu. V roku 2014 16 tisíc mužov a žien eh, bolo uznaných za vinných eh, zo spáchania takéhoto prístupku alebo trestného činu. Hovorila som o istých deklaratórnych štatistikách ohľadom obečí, ale takto aspoň získavame predstavu o rozsahu takéhoto javu. Keď sa pozrieme na policajné štatistiky a štatistiky Ministerstva spravodlivosti, tak si vtedy uvedomíte, že máte dočinenia s tým rozsahom toho problému, že e, nie je to tak úzko vymedzený problém, je to celospoločenský problém a treba ho tak aj riešiť. Posledná moja pripomienka k tej Argentíne a tá myšlienka takého one-stop shop. My máme uh, takú, takú uh, eh, linku zavedenú pre ženy, eh, ktoré môžu takto zavolať o pomoc, keď sú obeťami násilia. Je to jednoducho použiteľná vec. V Saint-Saint-Denis máme aj e, miesto zriadené, kde môžu ženy prísť a kde môžu nahlásiť e, takéto prípady, kde sa im dostane právnej, psychologickej a lekárskej pomoci, podpory. Takže zabezpečujeme celý balíček podpory v rámci jedného miesta v Saint-Saint-Denis. Nie je to však inštitucionalizované širšie v tejto chvíli, ale e, samozrejme my si uvedomujeme potrebu poskytovania praktických, praktickej pomoci ženám. Nie kvôli tomu, aby si odhalili mieru toho, toho násilia, ktoré boli obeťami. Postupne, ako sa ich pýtate, tak to zistíte, ale skôr ide o to, aby ste poskytovali takúto primárnu a účinnú prvú podporu. A ďalej otázka socioekonomických problémov. V tých prieskumoch, ktoré sme my e, spravili, tak vo všetkých e, vrstvách spoločnosti nájdete ženy, ktoré e, sú obeťami. Ženy, absolventky alebo univerz, absolventky univerzít môžu byť e, viac e, vystavované násiliu, ako je to v prípade menej vzdelaných žien. Ako sa teda dostať z toho problému? Keď mám nejakú prácu, keď mám nejaký stály príjem, tak možno dokážem skôr partnera opustiť, ako je to v prípade, kedy by som nemala zabezpečiť nejaký príjem. E, môže ísť o súdkyňu, ktorá môže byť e, obeťou domáceho násilia. Toto nie je bohužiaľ vec, ktorá by sa obmedzovala len na nejakú e, vrstvu spoločnosti. A ešte jedna pripomienka ohľadom prostitúcie. Keď sa pozriete na rôzne formy sexuálneho násilia, tak prostitúcia je formou násilia na ženách. Samozrejme je to sexuálne násilie, ale ide to ruka v ruke s rôznymi typmi potom pridruženými násilia v roku 2015 Francúzsko prijalo legislatívu, ktorá e, prostitúciu e, klasifikuje ako trestný čin a predpokladá aj e, stíhanie, patričné stíhanie pasákov a nejakých sprostredkovateľov takýchto služieb a istotne na tom pracujeme, aj to je dôležité pripomenúť. A ešte úplne jedna posledná pripomienka, ak môžem. Vrátim, vrátim sa k tomu, čo povedal Simon de Beauvoir a to opakujem, e, opakovane, zase znova, predšerom e, som videla, že to použila jeden z kandidátov, ale ja to mám teraz na mysli kandidátov na úrad prezidenta vo Francúzsku. Simone de Beauvoir e, povedala, že fatalizmus vyhrá len ak mu budete veriť násilie existuje po celom svete a sprevádzalo nás každým historickým obdobím, ale keď sa mu postavíte, budete mu odporovať, tak uh, bude ho menej. Helfrich, eh, plen... Ďakujem. Pán Ann Helfrich, opäť. Pokúsim sa spraviť z tých dvoch hodín, ktoré by som potreboval na odpoveď e, dve minúty. Prvá otázka sa týkala teroru v Nemecku. Ešte nie sme tak zasiahnutí útokmi, to znamená, ešte stále máme možnosť pracovať na všetkých oblastiach našich povinností, ale nevieme, čo príde v budúcnosti. Predstavte si policajné zložky ako prikryvku na posteli, ktorá je prikrátka. Buď vám trčia nohy, alebo ruky, alebo hlava a to znamená, že takto vyzerá polícia. Pokiaľ ide o objemy, na to pamätáme. Máme spracovanie údajov, e, ktoré je zosústiažnené na obeď. Je to podľa ABCD zostravené a pre poradenstvo aj podanie žaloby, teda poradenstvo obete, ako som spomenul, máme policajné poradenstvo pre obete. Tam sú zachytené tieto obete a snažíme sa zabrániť opakovaniu, najmä pri ťažkých prípadoch, kde si myslíme, že by mohlo dojsť k opakovaniu trestnej činnosti. Snažíme sa tu komunikovať s páchateľom, ktorý okrem toho, že je obžalovaný, bude aj upozornený na to, ako sa má správať a to môže viesť aj k tomu, že ho zaistíme, alebo ho budeme strážiť v dostatočnom objeme. Nechceme e, sa veľmi často utiekať k tomu, aby sme e, museli e, ženy umiestniť do utajených domov alebo meniť identitu a podobne. Jednoducho informujeme políciu o domácom násilí a policajti pravidelne navštevujú obete a vysvetľujú im, aký je napríklad zákon o ochrane pred násilím a že je tu tá možnosť využiť zákonné možnosti na ochranu obetí. To je tá stratégia, ktorú používame v Nichove a v Bavorsku, aby sme zabránili opakovaniu. Pracujeme aj s páchateľmi, to považujem za veľmi dôležité. Myslím si, že tam máme ešte medzery, lebo pri každom domácom násilí sú aj obete, aj pachatelia. Aj pachateľom treba pomôcť, ale je to veľmi často spochybňované, či sa dá takáto pomoc nariadiť, tak ako to robí lekár pri liekoch, alebo či sa má vychádzať z dobrovoľnosti ale budeme na tom ešte pracovať. Naozaj sa v tejto oblasti veľmi snažím, najmä pre mníchov tam máme naozaj veľmi dobrú sieť a máme aj také poradenské miesto v Bavorsku, ktoré môže radiť pachateľom mužom, ako aj obetia mužom. Potom tu bola otázka k tomu, ako vymedzujeme násilie. Pre mňa ako policajta je to podľa trestného zákona. A pokiaľ ide o internet, tam sú rôzne veci a nevieme, odkiaľ naozaj prichádzajú videá alebo filmy. Tam máme veľké problémy so prácou, najmä cezhraničnou, ale musíme to ďalej sledovať, zaberáme sa tým, ale podľa mňa vymedzenie násilia je, vždy vychádza z trestného zákona, lebo som policajt. Ďakujem. Pani uh Starks, chcete hovoriť? Pokiaľ ide o vašu prvú otázku, a to je ten terorizmus, a či to má dopad na naše možnosti a na naše služby, tak môžem povedať, že vzhľadom, že tu máme túto globálnu krízu, tak máme menší rozpočet, tak či tak bez ohľadu na teror. A teror je k tomu ešte niečo navyše. A to znamená to, že tie peniaze, ktoré sa uvoľnia, sa venujú skôr na boj proti terorizmu a cítime obrovské šetrenie v rámci polície. A my sa snažíme zvyšovať našu hospodárnosť a účinnosť pri e, využívaní finančných prostriedkov, aby sme mohli dobre fungovať a snažíme sa o mm, kvalitatívnu výchovu, vzdelávanie v spolupráci s partnermi, teda budujeme rôzne partnerstva. Napríklad v Belgicku je to tak, že pri maloletých, mladších ako 18 rokoch, keď sa hovorí o sexuálnom e, násilí, musíme mať vždy videozáznam z vypočutia detí a vždy tam musí byť niekto prítomný, kto je na to špeciálne vyškolený, ktorý má tú príslušnú vzdelanostnú úroveň aby sa dodržiavali tie e, požiadavky, ktoré sa kladú na vypočutie maloletých. Mali sme málo peňazí pre políciu, tak sme spolupracovali s Child Focus. Ten sa zaoberá napríklad internetom a detskou pornografiou. Tí nám pomáhajú a informujú nás a vzdelávajú. To znamená, že snažíme sa pracovať na 100% aj s obmedzenými prostriedkami. Pokiaľ ide o ďalšie sledovanie prípadov, máme rôzne iniciatívy, či už pri násilí v rámci domácnosti, kde máme rodinné centrá pomoci, kde sa celá rodina ďalej sprevádza, nielen obeď, ale bo deti, ale aj páchateľ. Je to psychosociálny doprovod, pomoc, aby sa e, mohla uvoľniť agresia iným, inou cestou. A pokiaľ ide o sexuálne násilie, tak máme projekt okolo hodnotenia rizika. To znamená, že máme sexuálnych delikventov, ktorých sa zaraďujú podľa miery rizika a podľa toho, akej kategórii sú, tak sa k tomu priraďujú opatrenia, aby sme dostali aj údaje smerom nadol a aby máme tie Sexual Assault Reference Center, o ktorých som už hovorila. Tam sme tri otvorili v Belgicku tento rok a ich cieľom je Cieľom je, aby sme mali v každej provincii aspoň jedno takéto centrum, kde, budú všetky obeť, kde môžu všetky obete sexuálnych trestných činov ísť a žiadať o pomoc a mm, e, aby sa aj tieto prípady vyšetrovali, takže E, robíme túto činnosť preto, lebo vieme, že obeť sexuálneho násilia sa môže stať veľmi rýchlo opakovane takouto obeťou, preto pracujeme s obeťami, aby sme zabránili takéto v úvodzovkách recidíve. Potom v Belgicku máme všeobecné telefónne číslo, ako aj webovú stránku SOS násilie. Tam pracuje na tom pracuje aj Ústav pre rovnaké príležitosti žien a mužov a tu na tejto linke s nimi spolupracujeme, tu sme partneri. Ďakujem pani Teresa Malfi, stručný komentár. Ďakujem. Ja by som chcela zareagovať na dva Jednak eh, pripomienka rečníka ohľadom eh, jednotného kontaktného bodu pre obete počas cyperského predsedníctva v roku 2012 e, sa ukázalo, že v Európe sú veľké e, problémy práve s poskytovaním takýchto e, centier pomoci obetiam násilia. Mohlo by to byť pomerne problematické, keby existovalo povedzme len jedno také centrum a s poskytnutím dostatočného počtu takýchto centier samozrejme súvisí veľa problémov, aj geograficky vzaté. My sme minulý rok mali e, situáciu zmapovanú v 28 krajinách, e, pokiaľ e, ide o násilie motivované rodom v členských štátoch a napríklad dostupnosť liniek pomoci pre obete. Potom je tu otázka koordinácie medzi agentúrami. Ja vás chcem ubezpečiť, že tá koordinácia je pomerne dobrá, najmä Inštitútom pre rodovú rovnosť Eurostatom a Inštitútom agentúrov pre základné práva. E, tá vykonala prehľad ohľadom násilia proti ženám, ale v zásade sa zameriava skôr na právny rámec, e, ako je napríklad e, smernica o základných e, ľudských právach a podobne. A keď sa pozrieme na ten právny rámec, tam samozrejme vyvstáva otázka aplikácie tohto právneho rámca a nezáväzných predpisov. My veľmi úzko spolupracujeme, e, takže skutočne sa e, dáva dovedná e, tá expertíza, vedomosti o tejto problematike, aby sme ju mohli využiť. Dobre, ja by som sa chcel spýtať komisie a potom by som dal slovo pani Korasa Bild. Ďakujem. Ja len v reakcii na otázky pani byl Bill dohľadom koordinácie chcem povedať toto. Samozrejme, to zaujíma aj komisiu a v podstate o to išlo pri tom celoeurópskom e, prieskume o násilí, ktoré vykonal Eurostat. Experti z celej Európskej únie by mali vytvoriť e, spoločnú metodiku, ktorá by sa e, potom mala používať v jednotlivých členských štátoch. Nemali by sa používať rôzne metodiky a rôzne typy mm, prieskumov. To je e, prínosné z hľadiska e, ekonomického efektu a takisto aj z hľadiska odborných vedomostí, ktoré sa tak získajú. Takže mm, takto sa pozráme na tieto plány. Ďakujem. Ďakujem. Ja veľmi oceňujem to, čo robí komisia, ale prebieha práca v Eurostate a Eh, aj inde, tak aby sa vytvorila eh, spoločná metodika. Prečo sa tým teda zaoberajú dve európske agentúry? Možno som niečo nepochopila, za to sa ospravedlňujem. Takže jednak Eurostat a jednak aj, že prečo to robia obe tie agentúry? Kým požiadate o ďalšie zdroje, prosím, E, využívajte efektívne tie, ktoré už sú, lebo je veľmi dôležité, aby sme pri našej práci vychádzali z týchto informácií. Ja vám môžem slúbiť, že my zohľadníme to, čo hovoríte v rámci vytvárania politík, na ktorom sa podielame. A ide o to, aby sme samozrejme prostredníctvom tohto e, formulovali tie problémy, zvyšovali povedomie. Ja vás nekritizujem, ja sa len pýtam, alebo žiadam vás o to, aby ste e, nám skutočne e, preukázali, že to je efektívny spôsob, ako to robiť. Možno som sa nevyjadrila úplne jasne. Všetci samozrejme v rámci pracovnej skupiny spolupracujú. Nie sú dve rôzne metodiky. A najskôr sa musia zozbierať údaje, aby sa niečo dalo merať. A to robí Eurostat a my spolupracujeme s Eurostatom na e, konkrétnom spôsobe zbere, zberu údajov. Samozrejme, Európsky inštitút vie, že sa tie údaje dajú použiť aj iným spôsobom, takže takto my dávame doved na ten e, rámec a tie údaje e, o metodike samozrejme sa potom využijú aj ďalšími spôsobmi. To znamená, aby sme sa dostali aj na povedzme, ďalšie úrovne toho, ako sa dá preukazovať nerovnosť medzi rodmi a podobne. Takže v zásade tá spolupráca medzi agentúrami týmto spôsobom je veľmi dôležitým krokom vpred. Ďakujem za objasnenia. Neviem, či ešte pani Korasa Bil by sa chcela vyjadriť na záver, aby sme uzavreli e, tento seminár. Takže opäť ja, prepáčte, ale veľmi stručne, krátko. Vidím tu Kristín, spoluspravodajkyňu, moju kolegyňu, mi na e, e, pristúpení EÚ k istambulskému dohovoru veľmi úzko spolupracujeme. Chcem poďakovať všetkým expertom, ktorí prišli robíte vynikajúcu prácu komisie e, aj agentúre, takisto ďakujem. A pokiaľ ide o inštitúcie, ktorých sa to týka pri najmenšom na Malte počas ministerskej konferencie o násilí proti ženám, sme urobili spoločné vyhlásenie predsedníctvo komisia a parlament a požadovali sme od členských štátov, aby ratifikovali a implementovali dohovor a E, vyzvali sme na pristúpenie, možno je to symbolické, ale aspoň existuje dokument o tom, že tieto inštitúcie spolupracujú a teraz je na členských štátoch, aby sa pripojili. Všetko, čo ste povedali, je veľmi dôležité. Prekvapila ma tá vec e, počtu rozsudkov e, v porovnaní s tými žalobami. A tu Samozrejme je veľmi aby vstáva do popredia tá potreba prerušiť to mlčanie, aby ženy a dievčatá, ktoré boli obeťami násilia, toto ohlasovali častejšie. Samozrejme, prečo by mali byť vystavené tým traumám, hovoriť o tom opäť a opäť, e, ktoré sa stali v ich e, intimnom, súkromnom živote. Najmä v prípadoch, keď je to slovo proti slovu, v prípade domáceho násilia. Samozrejme, prečo by mali byť vystavované tomu všetkému, ak nemajú dôveru eh, a vieru v to, že im eh, ostatní dôverujú, že sa to dostane eh, pred súd. No a ešte posledná vec ohľadom významu zberu údajov a národných plánov a tak ďalej. My máme ďalšie dôležité smernice a legislatívu, kde hodnotíme to, ako členské štáty implementujú tieto veci, napríklad ochrana ochrana obetí, o ktorej ste hovorili, smernica hm, o, o obchode a pašovaní ľudí a o sexuálnom zneužívaní detí a dievčatách, e, ktoré sú obeťou násilia. Takže je dôležité zameriavať sa aj na zber údajov, ktoré sa robí, e, ktorý sa robí v rámci týchto ostatných smerníc, lebo to je takisto otázka alebo problematika o násilia proti ženám a dievčatám. To takisto súvisí s efektívnosťou zberu údajov. Ďakujem. Máme ďalšie vypočutie, verejné vypočutie 27. marca spoločne s Kristín ohľadom pristúpenia EÚ k dohovoru. Všetkých vás srdečne pozývame. Bude tam švedská organizácia pre boj proti násiliu proti, na ženách a budeme hovoriť o zvyšovaní povedomia a tých e, liniek pomoci, o ktorých ste sa takisto zmienili, takže nás môžete sledovať aj na Twitteri EP pod... Ďakujem. Obrigado a todos por todas as intervenções e os importantes contributos que aqui foram. Ďakujem všetkým za e, vyjadrenia a budeme pokračovať teraz v rokovaní dáme minútku na výmenu eh, prítomných, eh, ktorí sú za predsedníckým slovom, stolom a chcel by som teda ešte využiť túto malú prestávačku na to, aby sme urobili zadosť eh, tomu formálnemu aspektu programu rokovania. A to je vlastne informovať komisiu o, o výbor o stretnutiach 28. E, februára. Bude sa pokračovať e, v práci na e, stanovisku ohľadom rozpočtového postupu a potom rozhodnutie Spojeného kráľovstva um, opustiť Európsku úniu a spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách na rok 2017, tu budú témy, a potom ešte odoslanie listu e, výborov Ekon a Bač o, o rodovej rovnosti v predsedníctvách Eh, rozhodnutie z 2. marca, rozhodnutie koordinátorov poslať 7. Eh, poslať alebo vyslať eh, misiu 7 poslancov 22. až 5. maja do Polska a potom ešte program práce Európskeho účtavného dvora na rok 2018 a pozvánka e, komisárky pani Viery Jorovej na zasadnutie tohto výboru 3. mája v rámci e, štruktúrálneho dialógu. Takže počkáme teraz ešte chvíľku, aby sme mohli začať e, prácu na bode 6 programu rokovania a takisto počkáme na príchod e, pani Laurence Hosignol, e, francúzskej ministerky pre rodiny, deti a práva žien. Ora... Takže teraz už e, môžeme pokračovať v práci. Takže teraz už sa môžeme pokračovať v práci. A na bod 6 tu máme pani ministerku Lohons Hosignol, ministerku pre rodiny, deti a práva žien. Ako sa dohodlo na schodzi koordinátorov, bola pozvaná pani ministerka eh, na výbor FEM, aby hovorila o celom rade tém, od sexizmu v médiách až eh, po francúzskú národnú kampaň, ktorá sa týka sexuálnych útokov vo verejnej doprave, sexuálnom zdraví, o sexuálnom zdraví a takisto aj o konferencii žien OSN. Ja nebudem teda strácať ďalej čas, lebo ho nemáme veľa. A požiadam pani ministerku, aby začala svoj príspevok a má na to približne 15 minút, aby ešte bol priestor aj na otázky a odpovede. Monsieur le vice-président, mesdames et... Eh, pán podpredseda, dámy a páni, ďakujem vám v prvom rade za pozvanie na pôdu tohto výboru ja som si istá, že riešenie otázok práv žien veľmi dôležité. Bola som v Bruseli 2. marca na pozvanie e, holandského ministra a išlo o iniciatívu, ktorá sa týka globálnych e, pravidel GAG, proti ktorým e, sa vymedzuje pán Trump. Ja e, samozrejme teraz myslím aj na e, Švédsko, Nemecko a iné krajiny, ktoré inšpirovali e, francúzske politiky v tejto oblasti. A konkrétne teda pokiaľ ide o útoky proti ženám online. A Myslím si, že toto je vynikajúca príležitosť, e, aby sme e, analyzovali situáciu od roku 2012. E, sa francúzska vláda zameriava rovnoprávnosťou muž a, mužov a žien a ako jednou z ústredných tém svojich politík, verejných politík. Samozrejme, to súvisí s ostatnou problematikou, ako je zdravotná starostlivosť a podobne My sme to e, povedali tak, e, že treba e, na inštitucionálnej úrovni skutočne iniciovať príslušnú mobilizáciu a systematicky sa touto problematikou zaoberať. A to sa deje v rámci rôznych štúdií a projektov. A samozrejme ide nám o to, aby sme nerobili len vyhlásenia alebo kozmetické úpravy, ale aby, sme, aby sa to odrazilo aj na rozpočte, ktorý sa e, v tomto smere zvýšil, e, a to na 30 e, miliard v roku 2017. My chceme zlepšiť postavenie žien v oblasti zdravotnej starostlivosti a ďalších sférach. A Približne 80 e, rozpočtu nášho ministerstva je určeného pre rôzne združenia, asociácie občianskej spoločnosti, ktoré bojujú za právna žien, e, rovnaké profesíne e, príležitosti a práva žien. A máme takisto rámcové, rámcový zákon, ktorý definuje princípy e, rodovej rovnosti prostredníctvom konkrétnych e, politík a týka sa to tak na národnej, ako aj teritoriálnej roviny. Ide o to, aby 40 žien bolo v zastúpených v správnych radách spoločnosti a vo vedení spoločnosti. E, 17. maja 2013 sa nám podarilo e, už dosiahnuť konkrétne výsledky, pokiaľ ide o zvyšovanie zastúpenia žien v týchto vedúcich postoch. A boli spustené rôzne, alebo za, boli teda e, prijaté rôzne zákony, podľa ktorých e, je prostitúcia považovaná za akt násilia na ženách No a prebehli rôzne rokovania a teraz už e, skutočne existujú rôzne, rôzne opatrenia, ktoré sa dostávajú do praxe. Štát sa snaží takisto podporovať dialog medzi jednotlivými ministerstvami a to prostredníctvom konferencií na nastolenie dialógu a to s cieľom rešpektovať vymenúvanie žien do vedúcich postov a rodovú rovnosť eh, v tejto oblasti a takisto eh, chrániť obete sexuálneho násilia a násilia na ženách vo všeobecnosti. Ministerstvo obrany takisto eh, vypracovalo materiál, na základe ktorého sa definujú napríklad rôzne e, profesívne zariadenia bez toho, aby sa tam odkazovalo na e, rod. No a prijali sa ďalšie opatrenia s cieľom mobilizovať rôzne sektory, dopravu, stavebníctvo a podobne. Ten prvý plán e, v tejto oblasti už bol spustený a cieľom bolo umožniť spoluprácu medzi rôznymi aktérmi a skutočne spustiť opatrenia dlhodobej povahy tak, aby ženy mali prístup k svojim právam a aby e, si vedeli e, takisto aj obhájiť svoju pozíciu. Keď som e, sa ujímala svojej funkcie, uvedomila som si, že Francúzsko má robustnú a solidnú legislatívu na boj proti rodovej nerovnosti, ale nemôžeme to považovať jednoducho za samozrejme, musíme si ešte stále klásť otázky, čo napriek e, tejto legislatíve spôsobuje, že ešte stále situácia nie je dobrá. Sexizmus je tak hlboko zakorenený v mentalite. A preto bolo cieľom našej mobilizácie poukázať na sexizmus vo všetkých aspektoch, aj vo verejných priestoroch, v práci, v súkromí, v kultúre, v um, public relations a podobne. Jediný spôsob, ako bojovať proti sexizmu efektívne, je robiť to verejne. To znamená prostredníctvom plánov a využívania synergických efektov v nadväznosti na občianskú spoločnosť a informovanosti. 4 e, z 10 žien boli e, obeťami e, útokov a 80 žien prispôsobuje svoje správanie obavám zo so sexistických útokov. Okrem mobilizácie tých zdrojov, o ktorých som hovorila, navrhujeme ďalšie opatrenia Už prebehli stovky iniciatív v rôznych oblastiach umenia, výtvarného umenia, športovej činnosti a podobne. Ide o boj proti stereotypom a táto mobilizácia takisto prispela k tomu, aby sexizmus bol e, vnímaný ako dôležitá téma aj vo verejných médiách. vznikli rôzne iniciatívy online, ktoré sa na to zameriavajú. A vo všetkých e, smeroch e, sa snažíme dať slovo ženám, tak aby mohli poukazovať na prípady sexizmu. To znamená aj napríklad, pokiaľ ide o e, public relations, reklamné materiály a podobne. My sme teda si stanovili ako cieľ bojovať proti sexizmu, a to vo všetkých oblastiach. Pretože napríklad reklama a podobne sa stále ešte riadi takýmito um, sexistickými um, trendmi a verejnosť je veľmi citlivá na tieto otázky. veľa citlivejšia na tieto prejavy sexizmu než samotní e, tvorcovia reklamy. Napríklad Yves Saint Laurent pred niekoľkými týždňami e, uviedol reklamu, ktorá je excelentným príkladom práve takéhoto sexistického pohľadu. A medzi tým už e, prišlo 50 žalôb, takže nakoniec sa musela táto reklama stiahnuť. Takže to je súčasť boja proti takémuto typu reklám. Nás už unavuje, že sa žena jednoducho dostáva do pozície predmetu a preto je potrebné identifikovať a bojovať e, v podstate proti tomuto typu postupov v oblasti reklamy. Existujú rôzne organizácie, ktoré v tejto oblasti zohrávajú kľúčovú rolu a spolupracujú s ministerstvom, pokiaľ ide o boj proti takémuto typu reklam a sexizmu v reklamách, v reklamných materiáloch. Takisto sme vytvorili akýsi pracovný program v tejto oblasti a to E, tak, aby sa vytváral správny obraz žien, e, napríklad v televíznych e, médiách. A to s cieľom práve poukazovať na situácie násilia proti ženám a podobne. Pochopiteľne tým zásadným cieľom je snažiť sa o to, aby rovnosť a princíp rovnosti sa vzťahoval na všetkých. Ministerstvo takisto e, vydáva určité odporúčania práve e, pre oblasti reklamnej tvorby a je dôležité takisto to, aby e, public relations a reklama skutočne prispievali k vytváraniu správneho obrazu žien. 4. augusta sa posilnili e, kompetencie rady, ktorá sa u nás toto problematikou zaoberá a týka sa to práve aj zastúpenia žien v public relations a v reklame. Takisto e, prebehlo vyhodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov v tejto oblasti a bola spustená e, kampaň a prieskum, na základe ktorého e, sa zistilo, že 40 žien prestalo napríklad navštevovať určité, e, určité e, miesta, určité prostredia práve preto, že sa necítili byť dostatočne chránené proti takýmto rôznym formám nevhodného správania. v 70, v 70 rôznych e, mestách, napríklad prebehli rôzne e, demonstrácie e, práve za ochranu práv žien. Ehm, rieši sa takisto problematika technických zariadení na ochranu žien, napríklad kamerové systémy a podobne, na rôznych verejných miestach, v mestskej doprave a podobne. Takisto aj v železničnej doprave sa zavádzajú podobné systémy a prebiehajú takisto aj školenia pre zamestnancov týchto organizácií, pokiaľ ide o, sexuálne násilie, násilie na ženách. Takže to sú všetko témy, e, o ktorých by som chcela hovoriť, ale jedna z nich je veľmi dôležitá aj v medzinárodnom kontexte a to je zastúpenie žien v správnych orgánoch. A potom samozrejme tu problematika práva žien na e, potraty a interrupcie, dekriminalizácia týchto zásahov. To hovorím v nadväznosti na Pekingskú deklaráciu. Nejde tu len o západné demokracie. Vidíme, že narastá e, náboženský extrémizmus proti ženám v niektorých častiach sveta. Skutočne hovorím o všetkých tých eh, ženách, eh, ktorých dôstojnosť sa každodenne, každodenne pošliapáva v dôsledku náboženskej viery alebo určitých tradícií. Musíme skutočne čeliť eh, takémuto násiliu. Mnohé ženy sú znetvorené alebo uvrhnuté do väzenia. V krajinách ako India napríklad sú ženy, ktoré sú obeťami Eh, hromadného znásilňovania eh, v Egypte. Napríklad eh, sa robia ženské obriezky a chcem takisto zmieniť aj jezické ženy, ktoré boli obeťami genocídy zo strany ISIS, ale treba sa tu zmieniť aj o ženách v Polsku, vo Francúzsku a tak ďalej. Toto všetko samozrejme je dôvod preto, aby sme konali a práve v súvislosti s, tomu, s týmto sme 8. marca v Paríži vyzvali ženy, aby konali, aby sa skutočne vyslovili, aby, aby poukázali na tých, ktorí obmedzujú ich práva a slobodu. Toto súvisí s pekinským vyhlásením. E, vždy, keď e, sa na ženských e, právach nenásojí, tak nastávajú, nastáva v podstate posun späť. Treba sa skutočne zaoberať každou formou násilia proti ženám. Je dôležité, aby sme na medzinárodnom, v medzinárodnom meradle uznali sexuálne a reprodukčné práva žien, aby žena mala skutočne právo rozhodovať o svojom tele, to je veľmi dôležité aby sa žena mohla rozhodnúť, kedy sa stane matkou, tak, aby nebola predmetom um, vykoristovania. E, pretože všetky formy násilia v podstate veľmi úzko súvisia s týmto postojom. Euh, de la persistance des écarts de salaire, la difficulté d'accès aux responsabilités. Samozrejme, je tu problém v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, to naďalej pretrváva vidíme, e, že ženy sú neviditeľné, tak povediať, ešte v mnohých e, častiach spoločnosti, napriek tomu, na tomu, že tvoria skutočný pilier spoločnosti v mnohých ohľadoch a preto e, Francúzsko je proti dekriminalizácii potratov o postúpenie tých patričných informácií, pokiaľ ide o systémy verejného zdravotníctva v súlade s pravidlami VHO Svetej zdravotníckej organizácie a takisto vzdelávanie podmienené alebo na základe rodov e, aj pre ženy. Nie ide len o verejné zdravotníctvo, ide aj o spravodlivosť, o rešpektovanie a dodržiavanie ľudských práv a základných práv. Táto politika viedla k formulovaniu prvej stratégie, ktorá bola proreproduktívna, a teda pokiaľ je o reproduktívne práva a reprodukčného zdravia a zdravia žien a takisto pokiaľ ide o právo na potrat, ja som bojovala za to, aby vo Francúzsku bola nová legislatíva, aby boli lepšie informácie aj na internete. Táto legislatíva teraz bola definitívne prijatá. Od 16. marca je v platnosti. Takisto je zriadená nová anonimná e, linka 7 dní v týždni k dispozícii. Takisto máme viacero opatrení, ktoré boli zavedené e, z úrovne vlády, nie je tu už nejaké zbytočné, zbytočné prestroje, prestroje sú tu není, alebo není tu dokonca ani obdobie nejaké, kedy je zohľadnená nejaká, nejaké polahčujúce okolnosti pre teda páchateľov takýchto činov. Takisto voláme po posilnení reprodukčných práv pre všetky E, ženy. Ja takisto apelujem na EÚ, aby zriadili observatórium pre pôrodné asistentky, tak aby sa zvyšila vizibilita tohto povolania, v rám, aj teda aj zohľadenie tejto roli v rámci spoločnosti. Takto toto bolo e, navrhnuté aj v rámci Bielej knihy. Táto asociácia alebo združenie pôrodných asistentiek by e, pomohlo zvýšiť povedomie o tejto práci a zvýšiť e, aj uznanie pre tú, túto prácu. A takisto by to bolo dobre zasadené do kontextu reprodukčných práv žien. Ženy musia mať rovnaké práva a prístup k zdravotnej starostlivosti, kdekoľvek sa nachádzajú. To je súčasť ich univerzálnych základných práv. To sú také tie kľúčové záväzky zo strany všetkých e, feministiek e, všet, do všetkých kontinentov, vyjadrené 8. marca spolu so mnou e, prezident republiky e, Francúzska na poslednom stretnutí UNCVS potvrdil takéto snahy a takisto potvrdil nevyhnutnosť e, ekonomickej nezávislosti žien vo svete, ktorý sa neustále mení. Len za garantovaním takýchto univerzálnych práv, reprodukčných práv, boju proti akémukoľvek typu násilia, školeniami a tak dokážeme dosiahnuť plnú rovnosť medzi mužmi a ženami to je práca, ktorú sme teda my realizovali vo Francúzsku. To je práca, ktorú robíme aj z pohľadu diplomacie. To sú uh, tie, uh, tie heslá a slogany, ktoré skladujú mnohí ľudia vo Francúzsku, keď sa vyjadrujú, že podlaženie práv nie je na mieste ani sexizmus. A prispeli k tomu rôzne e, orgány na národnej úrovni, ako aj rôzne inštitúcie. Ďakujem. Ďakujem. Bohužiaľ o 11.30 musíme v každom prípade skončiť, takže máme skutočne veľmi málo času. Dám teda slovo e, členom výboru, ktorí sa prihlásili o slovo. Prosím maximálne dve minúty, aby sme dali ešte čas na odpovede Pani Koraca Bild ako prvá prehovorí, prosím. E, merci beaucoup, madame la ministre, c'est vraiment un honor, un plaisir. Ďakujem pekne, ďakujem pani ministerka, naozaj je potešením a cťou vás tu privítať. Hovorím v mene EPP. Veľmi vítame túto možnosť, že prebieha dialog e, s členskými štátmi, pretože veľké množstvo legislatívnej zodpovednosti a teda zodpovednosť za príjmanie legislatívy e, je práve na členských štátoch tú líniu, ktorú sme si my osvojili v Európskom parlamente, je, že pokiaľ ide o tieto veľké otázky eh, rodovej rovnosti, by sme mali všetci sa eh, bez ohľadu na ideológiu postaviť a hájiť rovnaké veci, bez ohľadu na príslušnosť politickým skupinám. Chcela by som vám poblahoželať k tomu, čo ste povedali ohľadom mobilizácie proti sexizmu. To je vec, ktorú veľmi riešime aj v parlamente, osobitne v čase, v časoch, kedy sme svedkami negatívnej kombinácie Trump-Putin Musíme sa postaviť, musíme ukázať isté líderstvo a musíme naozaj kompenzovať nedostatok pomoci. Osobitne nedostatok tak, takej adresnej pomoci, e, ktorú EÚ vždy poskytovalo pre ženy a pre otázky ich zdravia. Potom je tu celá tá záležitosť e, pravidel gang, tak teda toho umočovania. Viem presne, aby teda nevy, nevy, sa nevyjadrovali, viem, čo hovoríte. Viem, aké sú tie hnutia, ktoré sa k tomu viažu a myslím si, že je nevyhnutné, aby bolo viacej krajín, e, ktoré budú na seba brať túto lídrovskú alebo vedúcu rolu vo veci, ktorá je mimoriadne aktuálna, ktorá má mimoriadne vážne dôsledky pre stovky a tisícky žien po celom svete. Musíme sa postaviť spoločne proti násiliu páchanom na ženách. Vždy e, bojujeme za emancipáciu žien vo všetkých e, oblastiach spoločnosti. Takisto mám na mysli aj ekonomickú alebo hospodárskú emancipáciu. V tejto chvíli e, spolu s kolegyňou Kristínou pracujeme na istambulskom dohovore dnes ráno. Sme mali veľmi dobré prezentácie od pani Ernestin Ronaldu, Teres Mafie. Videli sme od pani Ernestine, e, ako Francúzsko si počína veľmi dobre, ale chcem sa spýtať z politického hľadiska, čo robíte, aby ste sa ubezpečili, že viacej členských štátov pristúpi k ratifikácii dohovoru, tak aby Európska únia ako taká mohla nakoniec pristúpiť, pretože to je náš, e, náš veľký boj, ktorý vedieme v tejto chvíli a ako sa ubezpečiť, že tie výhrady, ktoré predkladajú členské štáty, v neposlednom rade, aj pokiaľ ide o ideologickú definíciu rodovo podmieneného násilia, ako to vyriešiť a samozrejme, ako sa ubezpečiť, že aj vo Francúzsku bude implementovaný istambulský dohovor. A posledná vec, na ktorú sa chcem spýtať, nasledovné. Takisto ste ministerkou zodpovednou za deti a ja pred, dám skupine detí v Európskom parlamente. A práve ste prijali legislatívu proti telesným trestom. Chcem vám k tomu oblahoželať a chcela by som sa aj poďakovať. A rada by som vedela troška viac o tomto počine. takisto troška sa začína dozvedať viac o situácii detí, ktorí boli, ktorí boli odňaté alebo vybraté z toho e, tábora v Kale, utečenského tábora v Kale. Naozaj sme naliali na to, aby sa dostali pod systém ochrany, pretože tam veľa malých mladých detí. Čo s tým? No, ďakujem. Máme skutočne veľmi málo času. Treba sa držať dvoch minút lebo si nemôžeme potom už vypočuť tie odpovede. radšej, prosím. Ďakujem pekne. Tak v tom prípade ma prosím prerušte, pán predsedajúci, ak troška uletím, ak si neuvedomím, aký je ten časový limit. V prvom rade chcem sa poďakovať pani ministerke Rosiňolovej za to, že je tu dnes a takisto sa chcem poďakovať e, aj e, za to vyhlásenie, vytvoriť Európu rovnosti, to si vyžaduje oveľa viac eh, feministiek alebo feministicky zmýšľajúcich ľudí v oboch pohľaviach, ľudí, ktorí v bežnom, každodennom pracovnom živote majú úplne jasno v tom, ako implementovať našu, naše hodnoty a naše zásady. Táto hodnota rovnosti v EU to musí byť niečo, čo je hmatateľné pre ľudí Ja viem, že je ťažké e, nejakým spôsobom uchopiť všetky tie smerovania, e, ktoré načrtávate, ale vy ste pomerovali niektoré veci, ktoré musia sa udiať v rámci tejto cesty. Ako feministky nie len, že my e, uznávame a budujeme na tých výdobytkoch predchádzajúcich generácií, takisto sme si vedome toho, čo je na nás, čomu my musíme prispieť. Takže ďakujem pekne a naozaj súhlasím s tými problémami, ktoré ste pomenovali. E, správa v oblasti sexuálneho reprodukčného zdravia, e, veci ako prostitúcia, ďalej prelomenie takých tých rozdielov e, medzi v odmeňovaní medzi pohľaviami. To všetko je dôležité nevyhnutné, aby tak na úrovni EU, ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov sme mali reálnu a skutočnú rovnosť v dôsledku mainstreamingu. Rada by som vedela, čo podľa vás e, dokážu spraviť národné vlády, ako vyzerajú veci, aká je situácia na rade, pokiaľ ide o e, prelomenie niektorých patových situácií, e, ktoré prevládajú na rade, napríklad pokiaľ ide o zastúpenie žien v predstavenstvách. Do tempu. Ďakujem. A pani Milan Troskinsky, prosím, máte slovo. E, dobrý deň, pani ministerka. Ďakujem, že ste prišli. Toto vypočutie mi pripomína jedno zhromaždenie, e, ktoré na ktorom sme sa už videli. Tie naše stanoviska, ten náš e, boj uh, už trvá dlho a uh, neprekvapuje ma teda, že ste uh, aj tu na pôde tohto výboru. Ochrana ženských práv je skutočne uh, vznešená vec. Alors moi, je vite, A Máme mnoho textov, ktoré pripravujú aj lobbysti. V roku 2007 počet takýchto položiek, napríklad Lamikom, sa začal a to sú veci, ktoré by sme mohli označiť ako politický islam. Môžete potvrdiť, že žena, ktorá, tam ne, že, ktorá nemôže ísť do baru, to sa týka mačoizmu alebo sexizmu, všetky tieto ženy, na ktoré sa tu útočí verbálne napríklad, na ulici alebo v metre, pretože nie sú správne oblečené, čo potom robí s tým vaša vláda? A potom by som chcela aj vedieť, ak, alebo vyjadriť sa k otázke politik niektorých vlád. Napríklad pri abortoch, to vôbec nechcem spochybňovať, ale čo vy na to hovoríte ako reakcia pre tie ženy, ktoré z ekonomických dôvodov z ekonomických dôvodov sa rozhodnú pre prerušenie tehotenstva. Nebolo by dobre sa angažovať aj za toto právo, aby bolo aj tu takéto právo na to mať dieťa a aby nemuseli sa utiekať k takémuto krajnému riešeniu. A potom vo Francúzsku sa nehovorí tak veľmi o trizomii, ale dneska je deň trizomie. Chcem sa spýtať, čo môžete k tomuto povedať. Ja by som chcel povedať, že máme ešte tri žiadosti o slovo a vzhľadom na obmedzenie času chcem požiadať, aby ste to skutočne zredukovali do jednej minúty a prosím o pochopenia. E, pani Hanival, prosím. Uh, ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za veľmi komplexné vyjadrenia. Je to veľmi povzbudzujúce Ďakujem za to, že to tu takto robíte. Naozaj je to skutočné vodcovstvo v Európe. Ja mám otázku k prostitúcii. Ja som bola v roku 2013 spravodajkyňou takejto správy a preto mám o to neustály záujem. Naozaj, ja som prekvapená, že ste vám podarilo presadiť takúto legislatívu. To je úžasný výsledok. Môžete nám niečo povedať o tom, ako ste to dokázali? Isté sú tu aj ďalšie európske krajiny, ktoré by, to, ktoré by to radi riešili, aj krajiny v iných častiach sveta. Mohli by ste nám troška povedať tomu, ako sa vám to podarilo, aké boli ťažkosti, s ktorými ste sa stretávali? Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Ďakujem veľmi pekne. Viem, že máme len málo času, preto chcem sa poďakovať pani ministerke za jej prezentáciu. Rovno z príležitosti o to ide boj proti sexizmu. Súhlasím s tým, čo sa povedalo, ale mám jednu poznámku, nie otázku. Je to taká pripomienka, komentár, ako som povedala. Reprodukčné a sexuálne práva sú práva, ktoré obmedzuje právo na život dieťaťa. Vždy sa musíme samozrejme zaoberať aj s ťou e, života ženy, chrániť život ženy, ale musíme chrániť aj život dieťaťa. To je moja výzva. Ďakujem, pán Bartán chcem povedať, že sa v tejto diskusii hovorí o mnohých témach, ale mám otázku aj na vás. Čo si myslíte o týchto e, vyhláseniach výboru pre zamestnanosť? Predsa za, tam sa povedal, že nezamestnanosť nebude, keď ženy zostanú pri šporáku. Gratulujem vám, pani ministerka. Vy ste tá, ktorá o to bojovala Zaoberali ste sa prostitúciou, trestnoprávnymi postihmi. Sú aj vzory. Švédsko to už tiež pred niekoľkými rokmi zaviedlo takýto zákon. Prostitúcia sa rozdelila naozaj kompliment. Ako to vyzerá v Európe, v Rade, diskutuje sa o tom? Ako viete, hovorí sa o legalizácii prostitúcie, tá je v niektorých krajinách pololegalizácia, napríklad Belgicko, Nemecko. Takže ten problém sa nehodnotí všade rovnaké, rovnako. Je to dosť téma tabu tu v tomto parlamente aspoň teda tabuizovaná téma, potom prerušenie tehotenstva a právo na to, E, žena, ktorá sa preto rozhodne, to nerobí predsa z potešenia. Je to dramatické. Keď čítame internet, tak sa dozvieme, že potom sa môžu e, stať sterilné. A predsa existuje veľa krajín, ktoré aj trestnoprávne stíhajú prerušenie tehotenstva v EÚ. Ako môžete zabezpečiť, že to bude univerzálne právo? Máme čas troška obmedzený, ale napriek tomu dáme ešte príležitosť na odpovede. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pôjdem po jednotlivých tematických okruhoch. Takže poprvé, čo môže urobiť Francúzsko e, na európskej úrovni? ako dozabezpečiť ratifikáciu istambulského dohovoru v celej EÚ a EÚ. Robíme, čo môžeme. Ako môže Francúzsko spraviť niečo spraviť v EÚ, aby sa niektoré zákony presadili. Hovorí sa tu o prostitúcii, ale sú aj iné zákony. Nuž, aby sme presadili práva žien, musíme na tom stále pracovať, tlačiť. Aj diplomatické e, úsilie má svoje hranice, takže potrebujeme ženy, ktoré budú ministerkami a podobne. Tak potrebujeme feministky, feministky feministky medzi ministrami v európskych vládach, komisii, všade ich potrebujeme a keď ich nebudeme mať, tak e, ženskoprávne otázky budú vždy tlačené určitým smerom ako taká tematika. Ale je to predsa len e, e, vec, čo je prierezová Predsa sa to týka rôznych spoločenských oblastí. Zoberme si napríklad rovnosť e, príležitostí. To sa týka aj inej oblasti, ako len čisto povedať, že ženská otázka. Jednoducho Francúzsko je aktívne, pokiaľ sa len dá na európskej úrovni aj v týchto prierezových oblastiach s takým širším záberom. Teraz prerušenie tehotenstva Čím viacej krajín to v súčasnosti zakazuje, e, problém nevyriešime, pretože prerušenie tehotenstva bude vždy existovať, ale problém je v tom, že potom sa deje v nebezpečných podmienkach a prináša to rôzne rizika, smrť, sterilitu, otrava. A Každých 10 minút na svete zomrie žena preto, že sa vykonalo prerušenie tehotenstva utajeným spôsobom. Predsa život treba chrániť, treba chrániť aj život ženy, tam treba začať. Mala by mať na to právo, keď sa jednoducho nechce, keď nechce dokončiť tehotenstvo. Potom tie ďalšie témy, ktoré tu zazneli, Potom sa tu hovorilo o násilí v rodine, voči ženám, voči deťom. Ja som chcela k tomu pristupovať globálne, lebo veľmi často sú obeťou ženy a aj deti. A žiaľ, moje riešenie neúspelo na ústavnom súde a tento zákon, ktorý som navrhla, neprijali, bol zamietnutý. Takže musím sa pokúsiť o to, aby sa prijal pri druhom hlasovaní a Máme dokonca aj takých právnikov, právničku, ktorá povedala, že otcovia majú mať právo byť svoje deti. To je predsa otázka ľudskej dôstojnosti, nie? E, takže musíme to riešiť. Ďakujem ešte veľmi pekne aj za slova uznania a vďaky za to, čo sa nám podarilo dosiahnuť. A môžem povedať, že napriek týmto slovám e, uznania tu, musím povedať, že ma nikdy ešte nezavolali na rokovanie ministrov keď sa riešili ženské otázky. To považujem za veľmi smutné a som tým prekvapená. Neviem, či to vy ako parlament môžete obmedziť, ovplyvniť, pardon, ale možno by bolo dobre, keby sa stretávali aj ministri, ktorí riešia otázky postavenia žien. Predsa nestačí to riešiť len na zasadnutí ministrov pre sociálne otázky, ktoré musia riešiť iné veci. A to e, potom ste sa tu spýtovali na otázku zákona o prostitúcii. Tu prevládajú dva rôzne názory. Jeden názor je Belgicko-Holandsko a e, potom je tu skôr ten škandinávsky E, názor a my sme sa pridali k Írsku. Je to veľmi zaujímavé. Tri roky som musela pracovať na prijatí zákona, tri roky parlamentnej práce, aby sme tento zákon presadili. A ja si myslím, že aj v Európe má táto diskusia ďalej prebiehať. Predsa čísla o tom hovoria, čím e, viac legalizujeme prostitúciu, o to viac zákazníkov, o to viac klientov. Takže musíme pochopiť, že prostitúcia je určitou formou násilia voči ženám a takto k tomu aj pristupovať, inak by sa to úplne vymklo e, z rúk, chápalo by sa to ako kúpa služby a poskytovanie služby, pri ktorej nejde o lásku, takže je to násilie, a pokiaľ ide o prerušenie tehotenstva, tak tu poznáme všetci túto diskusiu veľmi dobre. My si myslíme, že prerušenie tehotenstva je realitou v živote ženy a štátna ingrediencia je ochrana ženy. Pokiaľ my máme taký systém, ktorý um, um, zrovno, rovnoprávne pristupuje k postaveniu ženy a dieťaťa a kto chce dokončiť tehotenstvo, samozrejme to môže robiť. Nemám dosť času na to, aby som zodpovedala všetky, na všetky vaše otázky. A pokiaľ ide o deti, tak máme rôzne služby pre deti, máme veľa služieb e, k dispozícii a to tlačí ženy k e, prerušeniu tehotenstva. Keď hovoríte o islame a e, o spoločnosti, tak je pravda, že sa stále viac a viac prejavuje e, náboženské zanietenie, najmä v chudobnejších oblastiach. A je to najmä zanietenie vyplývajúce z islamského náboženstva, islamu a ženy sú vystavené fundamentalistickým prejavom náboženstva. Ale neplatí to len pre islám, ale aj iné skupiny sa tu objavujú. Celá tá predstava je kontrola života jednotlivca a najmä ženy. A všetky štúdie, ktoré sme mali, ukazujú, že ženy vo všetkých oblastiach sú vystavené sexizmu, e, sexuálnym útokom, násiliu a sú oblasti, ktoré sú nebezpečnejšie ako ostatné, ako iné. Ja osobne si myslím, že pokiaľ ide o symboly a symbolickú hodnotu, odev, tak odev zohráva dôležitú úlohu. My môžeme chrániť deti v, š- na, v školách pred e, e, prejavmi náboženských symbolov, pretože školy sú verejné oblasti, ale nemôžeme prijať legislatívu o odevoch vo verejných priestoroch. Ďakujem, je mi ľúto, že musíme takto tlačiť, ale ide o oslavy 60. výročia podpísania rímskej dohody, takže bohužiaľ nemôžeme pokračovať e, po pol dvanástej. Ďakujem pani ministerke za prítomnosť, za veľmi jasné slova a teraz e, už e, mi zostáva len uzavrieť toto zasadnutie 27. marca o 15. hodine sa tu bude konať ďalšie zasadnutie tohto výboru.